a petroleja a spracovanie toxického odpadu. Všetci poznáte, aké negatívne dopady môže mať e, rop, tá ťažba ropy. Ale nemôžeme ignorovať ani to, že staré televízory a počítače z Európy prídu do Afriky a tam akože majú byť e, recyklované. Je to na na otvore, pod, otvore, pod holým nebom, kde dokonca deti e, e, mm, mm, sa zaoberajú de, týmto sa zaoberajú uh, dekonštrukciou týchto televízorov. Mali by sme investovať do služieb, ktoré poskytujú dobrú službu v prírode. Takže toto sú závery, z ktorých by sme mali vychádzať a ekologické služby by mali byť také, aby sme zabezpečili um, hodnotný a dôstojný život ľuďom v týchto oblastiach. Ekosystémy um, by mali uh, byť chránené. Ja by som chcela privítať expertov ktorých tu máme. Dúfam, že to bude veľmi e, zaujímavé vypočutie a takisto sa teším na úprimnú a konštruktívnu diskusiu. Želám vám úspech vo vašej práci. Teraz by som dal, e, dala slovo pani Zimerovej a pani Levinovej, aby predsedali tomuto výpočutiu. Takže teraz vám dávam slovo pani Levinová. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, <coughs> good morning and welcome to you all to this hearing on environmental... Ďakujem. A ako povedala pani podpredsednička, pani Cimer, a ja budeme vlastne viesť od tejto chvíle tento hearing. Som poctená tým, že môžem viesť toto dôležité vypočutie o zhoršovaní životného prostredia a na dopade na chudobu Často zhoršovanie životného prostredia ako si vedie k určitému bohatstvu v tej bohatej časti sveta a v tej chudobnejšej je to práve výsledok toho, že práca je lacná a v tej rozvojovej časti sveta to má proste dosť negatívny dopad. A toto je preto veľmi dôležitá téma. Mám tu ale dve veci, ktoré chcem možno oznámiť hneď na začiatku. Bohužiaľ, ja možno budem musieť odísť troška skôr. Keď dostanem signál, tak sa budem musieť e, odobrať do výboru, kde sa prejednávajú otázky o rybách a o rybolove. A to samozrejme tiež súvisí s ekosystémami. Ďalší oznam sa týka toho, že žiaľ druhý expert, pán Jakob Rasmussen z Dánska, ktorý mal predložiť dopad, prípadovú štúdiu o toxických odpadoch e, z EU, ktoré sa recyklujú v rozvojových krajinách, tak bohužiaľ včera informoval sekretariat, že musí zrušiť účasť na dnešnom našom zasadnutí a tak narýchlo sa nám nepodarilo zohnať nikoho, ktorý by ho zastúpil. Takže vlastne už k záverom budeme sa vysie vyjadrovať hneď po tej prvej prípadovej štúdii. Takže sa môžeme venovať programu. Vítam pani Izabel Kempf, hlavnú technickú poradkyňu e, pre iniciatívu Poverty Environment Initiative DEPI v rámci uh, <clears throat> Centra OSN pre životné prostredie v Nairobi. A okrem toho e, sa venuje otázkam veľkých jazier a paktu o veľkých jazerách a aktivitách v danom regióne. Je špecialistkou v oblasti prístupu ku rozvoju. Prvnež dám slovo pani Izabel, ešte prednesiem niečo k hlavným záverom a odporúčaniam milóniového programu o životnom prostredí, čiže to bude prvá časť tohto vypočutia. Chcem ale povedať len pár slov Proste táto téma je mi veľmi blízka, keďže pôsobím ako členka výboru pre rybolov. Takže pokiaľ ide o hodnotenie milénia, jeho programu, cieľom mileniových rozvojových cieľov je taktiež znižovať chudobu. A vidíme, že temer 85 e, populácie rýb sa v plnej miere vlastne využíva. Okrem toho sa hovorí o tzv. modrom uhlíku, ktorý je dôležitý pre boj proti klimatickým zmenám. Okrem toho FAO aj Svetová banka vydali štúdiu, kde sa hovorilo o hodnote strát pre alebo z hľadiska globálneho spoločenstva v súvislosti e, s tým nadmerným výlovom rýb. Vlastne strácame kvôli tomuto zlému riadeniu e, rybného hospodárstva asi 50 miliard eur ročne. Takže veľmi rada teraz odovzdám slovo odborník, odborníčka, aby nám pohovorila o svojej téme. Ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že môžem prehovoriť k vám na tomto fóre a ďakujem za zorganizovanie tohto podujatia. Ide o to, aby sme si objasnili, že ochrana životného prostredia, rozvoj, e, že nakoniec naozaj idú ruka v ruke a nejdú proti sebe. A vlastne aj znižovanie biedy a rozvoj a ekologická cesta e, si navzájom môžu pomáhať a podporovať sa. Chcem samozrejme pozdraviť všetkých kolegov aj z európskych kolegov, eh, z Európskej komisie, aj z iných európskych inštitúcií. A rada by som povedala aj to, že mám tu ďalších dvoch kolegov z UNEPu. Tiež budú k dispozícii počas diskusie. V krátkosti chcem pohovoriť o samotnom hodnotení ekosystémov v programe Milenia, ako, aká je štruktúra, aké sú náväzné kroky a potom chcem povedať niečo o chudobe a o iniciatíve UNDP a UNEP a potom pohovorím o subnacionálnych hodnoteniach a ako sa tieto využívajú pri vytváraní politických koncepcií v niektorých krajinách, konkrétne v Rwande a v Thajsku. Ak máme začať teda najprv niečo ku samotnému rámcu hodnotenia ekosystémov. Ako vidíte, v tej prvej, v tom prvom štvorčeku sa hovorí o tom, že vlastne potraviny a iné veci, napríklad eh, oddychové aktivity a čisté jazera a tak ďalej, to všetko sa opiera o tieto prvky, o ktorých tu hovoríme. Čiže máme tu nepriame a priame prvky, jednak teda máme tu populáciu, rast, ekonomická zmena, regulačný rámec, potom či už máme teda trhový systém alebo plánovanú ekonomiku, centrálne plánovanú, aký je inštitucionálny rámec, čo robí veda a technika, ako sa spravuje teda otázka životného prostredia. Potom je tu samozrejme aj ďal, sú ďalšie aspekty, ktoré súvisia s týmto a to je sociálne prostredie. Okrem tu máme, toho tu máme ešte aj tie priame elementy, napríklad e, zmeny po využívaní pôdy, e, či máme farmy malé alebo veľké, aká technológia sa používa, aké sú vonkajšie vstupy, či napríklad na púšti máme zavlažovacie systémy, či sa ťaží, e, ťaží v lesoch alebo nie. A potom je tu otázka klimatických zmien, A tu, ako tu vidíte aj na tomto zozname, to sú priame prvky zmeny. Potom je tu ešte ďalšia otázka, ktorú si kladneme, ako tieto prvky menia e, služby ekosystémov a aký to má dopad na blahobyt a respektíve na chudobu, či to má vplyv na choroby znečisťovanie, zhoršovanie podmienok environmentálnych. Keď sme predtým mávali vzťahy voči pôde a voči lesu, tak ako sa, ako sa menia tieto vzťahy v súčasnosti. A okrem toho je tu aspekt e, našej ľudskej bezpečnosti, ale aj na slobodu voľby toho, čo si jednotlivec môže v spoločnosti dovoliť a čo bude robiť. robiť. Čiže vlastne služby ekosystému nie sú len zamerané na poskytovanie potraviny, potravín, vody, dreva a tak ďalej, ale súvisí to aj so sociálnymi vzťahmi. A potom diskusia prebiehala aj o tom, čo tu sú vlastne tie služby ekosystémov. A v tomto spoločenské vedy a prírodné vedy sa e, začali e, tejto téme venovať spoločne. K tomu, že vlastne je potrebný holistický prístup, voda, potraviny a tak ďalej. Čiže je potrebné e, zaistiť aj recykláciu aj pre výrobu a týka sa to nielen lesov, ale aj námorných ekosystémov a to súvisí s klimatickými zmenami a regulácia vodohospodárska, zabraňovanie povodniam a tak ďalej. A samozrejme dôležité je poskytovať vodu a potraviny. Veľmi dôležitá je kultúrna funkcia. Mnohí z nás cez víkend si výjdu z Bruselu niekde do lesa alebo k moru, aby si oddychli, aby sa mohli tešiť z víkendu. Čiže je tu aj funkcia vzdelávacia a rekreačná, pokiaľ hovoríme o ekosystémoch. A to súvisí teda aj s tým, ako sa hodnotili tieto služby ekosystémov v rámci milénia. Hovorilo sa tu o období 2001 2005 vyše 2000 vedcov sa tejto téme venovalo. Bolo to interdisciplinárne ako proces. A táto vedecká komunita vlastne skúmala zmeny v ekosystémoch ako sa v čase tieto ekosystémy menia a ako tieto zmeny ovplyvňovali život v jednotlivých krajinách, respektíve v regiónoch a potom vedci navrhli rôzne scenáre pre budúcnosť. Ako viete, environmentálna oblasť je veľmi dôležitá v tomto smere a preto e, tu bola snaha poukázať na možné scenáre ak spotreba ostane na rovnakej úrovni, čo sa zmení z hľadiska využívania pôdy a aké trendy pri zmenách ekosystémov môžeme očakávať v období ďalších 10 až 15 rokov. Čiže toto hodnotenie e, pomohlo lepšie zamerať a zacieliť medzinárodnú diskusiu o aspektoch životného prostredia v súvislosti s rozvojom. Momentálne ešte prebiehajú ďalšie hodnotenia a ako vidíme na tomto obrázku, to sú proste tie, ktoré prebiehajú vo svete, tie hodnotenia, niektoré už sú ukončené, iné ešte prebiehajú, teda Takže ak sa môžem vrátiť teraz Tu vidíme niektoré publikácie a zaujímavé je, že je tu aj snaha zainteresovať aj miestne obyvateľstvo. Napríklad v Peru to boli kečuovia, kečuanci. A skúmalo sa to prirodzené životné prostredie, v ktorom e, žijú títo obyvateľia a hodnotili sa aj príslušné aspekty. Čiže aké budú náväzné kroky? Skutočný cieľ a nadvezujúce kroky súvisia s tým, ako využiť tieto vedomosti a poznatky. Vieme, ako sa menili v čase ekosystémy, aký to má dopad na ľudský život, a vytvorili sa určité modely pre rôzne časti sveta a teraz čo s tým? Ako ďalej? teda tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti, teda ako budú túto situáciu hodnotiť, ako sa využijú tie dôkazy, ktoré poskytuje veda. To je dôležité. Takže čo sa urobilo? Prvá vec v nadväznosti je tá, že sa vytvorila sieť. Táto sieť pomáha pri budovaní kapacít v rôznych krajinách a tieto krajiny vlastne e, dostali podporu pri budovaní kapacít v rámci budovania tej siete. A samozrejme, tu išlo o to, aby sa reagovalo na rôzne kontexty, vnútroštátne či regionálne. A stavalo sa taktiež na rôznych hodnoteniach v rámci globálnej agendy a globálnej diskusie. Jedným z výsledkov je vytvorenie medzivládnej platformy, ktorá sa nazýva medzivládna platforma o biosystémoch e, a ekologických systémoch. Súvisí to s výskumom v danej oblasti a aj s tým, aby tí, ktorí prinášajú alebo prichádzajú s politickými rozhodnutiami, aby mali k dispozícii patričné informácie. Bol vypracovaný manuál aj s metodikou z hľadiska toho, ako sa vytvárajú rôzne scenáre a ako si vo svojom regióne alebo vo svojej krajine realizovať hodnotenie, čiže je k dispozícii metodika pre tento postup hodnotenia. Teraz by som chcel trochu pohovoriť o iniciatíve, ktorá sa zoberá na boj proti chudobe a aspektoch životného prostredia. Vychádza to z iniciatívy UNEP. Snaha je vlastne racionalizovať aspekty chudoby v súvislosti so životným prostredím na úrovni národnej a podnárodnej. Momentálne pracujeme asi v 18 až 20 krajinách, väčšina z nich je menej rozvinutých a tieto vlastne požadovali e, takéto služby a financie a plánovanie do toho tiež zasahujú, samozrejme aj využívajú sa programy UNDP, čiže keď existuje nejaká stratégia v rámci UNDF, a vytvorí sa teda rámec a pomáhame krajine aj OSN na, pri týchto aktivitách, ale hlavne sa snažíme ovplyvňovať e, odvetvové politiky a alokácie prostriedkov z vnútroštátnych rozpočtov na boj proti chudobe a podporu ochrany životného prostredia. Mali, mauretali Tanzitani, aj Ugande máme k dispozícii vlastne už aj nejaké hodnotenia, tzv. pilotné hodnotenia z roku 2005. A je veľmi dôležité vlastne zistiť, kde je ten správny bod pre začiatok takéhoto fungovania. Čiže našimi partnermi nie sú ministerstva životného prostredia, ale ministerstva financí, rozvoja a plánovania, pretože vnútroštátny rozpočet do toho má veľa čo povedať, kam pôjdu tie prostriedky v rámci týchto programov. A predstava je tá, že sa bude pracovať na tom, aby sa skúmali potreby a aké je prepojenie medzi ekosystémom a znižovaním chudoby, odburávaním chudoby. Takže spolu sa podielame na týchto hodnoteniach s tými odborníkmi a robia sa aj ekonomické analýzy alternatívneho využívania ekosystémov. Tá ekonomická argumentácia často vychádza e, z toho, čo povie Ministerstvo financí a rozvoja. Vo viacerých krajinách to je tak. A dôležité, aby tí plánovači vedeli, aká je ekonomická hodnota ekosystémov a ako vlastne zohľadňovať tento aspekt pre udržateľný rozvoj. Ale samozrejme čoraz viac zachádzame aj do toho, že tých príjimateľov aj ostatných aktérov sa snažíme zaangažovať do samotného hodnotenia a samozrejme aj e, príslušníci alebo členovia parlamentu tiež majú svoju úlohu, teda poslanci pri tomto hodnotení Čiže musíme e, všetci vedieť viac, ako e, kvalitne využívať e, ekosystémy, pretože majú svoju vysokú hodnotu a treba poznať aj aspekty nákladovosti pri jednotlivých opatreniach, ktoré sa majú uplatniť v praxi. A budujeme aj kapacity a v rámci národných inštitúcií v tomto smere. Veľmi zaujímavé e, veci sme sa dozvedeli v Laose. Tam Národný výskumný inštitút spolu s príslušným ministerstvom pre rozvoj e, vlastne vykonali prvý, prvé takéto hodnotenie ekosystémov a aký to má dopad na priame zahraničné investície z hľadiska využívania pôdy a ekosystémov. E, vlastne skúmali vlastne ryže, ryžové plantáže a potom aj gumovníkové plantáže a skúmali vlastne nielen e, využitie pôdy, ale aj tú sociálnu štruktúru. Ľudia boli povedzme presťahovaní do iných oblastí krajiny, aby sa mohli meniť podmienky výroby a samozrejme to malo dopad aj na sociálnu štruktúru v spoločnosti. A myslím si, že keď sa robia takéto analýzy zmien a ako vlastne ten ekosystém sa mení v takýchto podmienkach a aký to má dopad na chudobu, a na spôsob života a aj na živobytie občanov, tak je veľmi zaujímavé, aké informácie sa takto dajú získať, čiže je to aj aspekt bezpečnosti a stability rodín. A dôležité, aby ľudia mali prístup k čistej vode, ktorá nie je znečisťovaná, kontaminovaná, aby si vedeli plánovať budúcnosť svojich detí napríklad. Čiže to sú veci, ktoré sú nesmierne dôležité z hľadiska budúcich rozhodnutí v súvislosti so zahraničnými investíciami a ako sa bude, ako sa bude využívať pôda napríklad a tak ďalej. Čiže toto vytvorilo vlastne podmienky pre veľmi zaujímavú debatu. A teraz eh, ten vnútroštátny parlament eh, sa zapája veľmi aktívne a má veľmi významnú úlohu, pokiaľ ide o rozhodovanie o investíciách, kam pôjdu tie peniaze. Čiže z výborov ako je váš je potom potrebné samozrejme vykonávať monitorovanie systémov, pokiaľ ide o investície. Okrem toho, chceme aj pomáhať vládam pokiaľ ide o ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie, a hlavne sa to týka zamerania na chudobu. Súvisí to s e, verejnými investíciami, s alokáciami z rozpočtu, aby politika bola orientovaná na podporu tých, ktorí sú chudobní, a jednoznačne parlamenty majú veľmi významnú monitorovaciu a kontrolnú funkciu, ale okrem toho aj národné výskumné ústavy zohrávajú významnú úlohu, lebo napríklad v Laose síce majú ministerstvo plánovania a to je ochotné akceptovať aj to, čo povie nejaký zahraničný výskumný ústav, ale teraz dôležité je, ako zaangažovať príslušných aktérov a tie zainteresované strany, farmárov, NGOčky a tak ďalej ako vlastne konzultovať s týmito, keď sa majú prijímať nejaké významné rozhodnutia v rámci krajiny. Čiže dôležité je, aby aj toto bolo zakomponované do nášho programu, aby to bolo konsistentné a treba zaistiť aj verejnú debatu a nielen konzultácie s nejakými jednou, dvoma NGOčkami, ale naozaj to má byť permanentný konzultatívny e, status v rámci takéto verejnej diskusie. Takže tu máme opäť ešte zhrnutie tohto prístupu. Je dôležité vlastne byť pri tom, keď sa stanovuje agenda a vlastne máme tu ekonomickú argumentáciu, sociálnu argumentáciu pri hodnoteniach a potom dochádza, pri, dochádza k ďalšiemu kroku, keď sa vytvára tá politická orientácia budujú sa kapacity a cestou hodnotenia politiky sa potom postupuje ešte aj ku monitorovaniu a parlament ani štátni aktéry sú súčasťou toho procesu monitorovania. Oni ho vykonávajú. Ako vidíte, čo sme vlastne využívali v rámci projektu PI je dôležité, aby bolo jasné, aká je tu súvislosť medzi jednotlivými krokmi. Ako som povedal, je dôležité zaangažovať aj miestne obyvateľstvo, pôvodné obyvateľstvo, farmárov, ženy a tak ďalej. A pomáhalo to značne ovplyvniť aj vnútroštátne stratégie, napríklad Tajsko a Rwanda môžeme uviesť ako pozitívne príklady. A a tam sme skúmali tie dopady na rozhodovanie v rámci krajiny a lokálne rozhodovanie. Chcela som taktiež ukázať tento príklad Rwandy. Rwanda začala ekonomickou analýzou svojich vlastných eh, spôsobov riadenia prírodných zdrojov. Skúmali eh, mokriny, a lesy a zistili, Čiže sú tu dva aspekty zhoršovania životného prostredia. Jednak je tu znižovanie e, schopnosti produkovať energiu. Vieme, že Rwanda je dosť e, hornatá krajina a temer 100% elektriny vlastne e, je z vodných zdrojov, teda z hydroelektrární. ale sú tam aj demografické tlaky a mokrade e, sú vlastne miestami, kde sa budujú domy nakoniec a potom dochádza k tomu, že sú výpadky elektrického prúdu, proste neprodukuje sa dosť energie, aby sa zabezpečila dodávka do všetkých miest a dedín. Takže toto potom samozrejme viedlo ku znižovaniu možnosti e, dostatočného živobytia pre ľudí Čiže jednoznačne zhoršovanie ekosystému to má, tu má súvislosť e, s príjmami rodín a vôbec s celkovou priemyselnou výrobou. Takže čo sa s tým dá robiť? Toto hodnotenie vlastne viedlo k tomu, že sa skúmal dopad na stratégiu znižovania chudoby a v tomto sme spolupracovali so Svetovou bankou a zistili sa, aké sú E, ekonomické náklady pri zhoršovaní kvality pôdy napríklad a aký to má dopad na vodu taktiež v súvislosti s výrobou elektrickej energie a aký to má potom dopad na e, ekonomiku ako takú. A okrem toho sme im potom pomohli takto, dobre, čo s tým môžeme urobiť, skúsme integrovať plánovanie a musíme si v rámci ministerstiev vymieňať informácie. Napríklad to sa týka ministerstva energetiky, plánovania, zdravotníctva. Aj to bolo zakomponované do tohto programu. A potom vlastne sa rozbehla taká verejná národná, celonárodná debata, a vlastne tam boli e, do toho zaangažovaní rôzne aktéry a tiež na regionálnej, provinčnej a okresnej úrovni e, sa tiež debatovalo v rámci jednotlivých E, skupín. Tam sa hovorilo o tom, čo s tým, aké budú ďalšie praktické kroky a celý program, program e, zameraný na podporu životného prostredia a podporu boja proti chudobe e, prebiehal teda a tieto aktivity podporil aj prezident a vlastne pokiaľ ide o zhoršovanie životného prostredia. Tamto súviselo v tejto krajine konkrétne aj s nedostatkom vody e, na fungovanie vodných elektrární. Takže toľko k tejto téme. Potom e, sa vypracoval integrovaný plán na obnovu mokradí a okrem toho aj program zalesňovania e, sa vypracoval s cieľom pomôcť populácii k tomu, aby, dospel, aby mala nejaký príjem aj na tej lokálnej úrovni, a aby vlastne bolo možné postaviť ďalšie nové vodné elektrárne, ktoré by bol opäť e, v tomto príslušnom cykle podporili rozvoj ekonomiky krajiny. Takže je potrebné v jednotlivých krajinách e, robiť e, takéto hodnotenie ekosystémov a tu konkrétne išlo o to, aby tí národní plánovači boli informovaní o tom, aké sú možnosti aby sme videli teda, ako sa tie rozvojové politiky dajú uplatňovať, napríklad na podporu polnohospodárstva, aj s úsilím ochranárským, aby to bolo ale zladené s bojom proti chudobe. A ako vidíte, na týchto diapozitívoch mení sa tu využitie pôdy, je, dochádzalo k odlesňovaniu, dochádzalo k vysušovaniu mokradí a od 77. do roku 2009 tu vidíme, aký to má dopad na ekosystémy a naozaj tie debaty prebiehali veľmi participatívne, čiže zapájali sa mnohí a ďalej sa konzultovalo s rôznymi aktérmi v regióne a navrhovali sa rôzne scenáre pre alternatívne využitie pôdy. Takže e, v jednotlivých regiónoch spolupracujeme e, s vládami a ďakujeme Európskej komisii za podporu a Ďakujeme partnerom aj dar, partnerom aj darcom. Spolupracujeme s Európskou komisiou a myslím, že môj kolega, kolegyňa bude hovoriť e, o tomto aspekte a ako by nám aj Európsky parlament mohol pomôcť pri našich iniciatívach a pri tých hodnoteniach. Takže by som vám chcela touto cestou poďakovať a teším sa na diskusiu a na vaše otázky. Uh, Ďakujem pani Isabel Kempf za uh, tento uh, zaujímavú prezentáciu. A teraz by som dala slovom kolegom, aby vyslovili svoje komentáre alebo položili otázky. môj kolega, ktorý ma za chvíľu nahradí, prehovorí ako teda moja kolegyňa prehovorí ako prvá. Ďakujem za túto prezentáciu. Myslím si, že to bol dobrý príklad toho, ako môžeme hodnotiť zhoršovanie životného prostredia a čo s tým robiť. Zatiaľ sme si vypočuli veľa o procedúre, ako sa to robí, o dopade. Mohli by ste eh, nám predstaviť aj nejaké všeobecné výsledky, eh, čo ste objavili, ktoré oblasti sú najpostihnejšie, to bude a najzaujímavejšie. Uh, I'll give the floor to Mr. Garcia. Teraz dám slovo pánovi Garciovi Diasovi. Señora presidenta, felicito a la comisión por esta... Ďakujem za slovo a ďakujeme aj za túto zaujímavú iniciatívu. Chcel by som sa opýtať pani rečničky, pokiaľ ide OPEI v Ruande. Či sa zohľadňuje aj vojna a tie konflikty medzi Hutuami a Tutciami. Toto vlastne bol doteraz e, významný prvok, na zhoršo- ktorý zhoršoval životné prostredie a vlastne súvisí to asi aj so životným prostredím a chudobou. Ďakujem za odpoveď vopred. Mr. <clears throat> Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Na zádovča, chcel by som teraz začať tým, že by som poďakoval za ochotu predstúpiť pred e, náš výbor a zúčastniť sa tohto vypočutia. A ďakujeme aj za všetky informácie, ktoré nám prednášateľka poskytla. Ja mám momentálne taký pocit, že e, proste to, čo sa deje vo svete, je pravý opak toho, než to, o čom sa hovorí v názve tohto dnešného nášho stretnutia. Že naozaj e, sa veľa platí za zmeny v životnom prostredí. Hovoríme o krajinách BRICS, hovoríme o Číne, Brazílii, Indii a hovorí sa o mnohých rôznych opatreniach a krokoch e, zameraných na rozvoj a pritom vieme, aký to má dopad na životné prostredie. Čiže chcem naozaj poďakovať za vaše úsilie, ktoré v tejto oblasti vyvíjate a že sa hľadajú alternatívne formy, alternatívne formy, ako ďalej pracovať, ako postupovať a ako zabrániť tomuto zhoršovaniu životného prostredia a aby zároveň sa dosiahli výsledky, ktoré budú na prospech všetkých, teda hlavne pokiaľ ide o odburávanie chudoby. Čiže moja otázka je táto. Pokiaľ ide o Rwandu, vysvetlili ste nám, aká je tam situácia, situáciu, že vlastne veľmi táto krajina závisí od vodných elektrární, pokiaľ ide o energetiku. A potom, ako ste sa snažili zaangažovať aj civilnú, teda občianskú spoločnosť do tej debaty o budúcom rozvoji energetiky v Rwande. A nakoniec ste ešte spomínali v súvislosti s Rwandou, že sa vytvoria, respektíve, že sa pripravujú, proste pripravuje sa výstavba nových hydroelektrární Čiže je tam samozrejme problém aj s odlesňovaním a že sa hľadá alternatíva v tomto prípade, ako riešiť ten nedostatok elektrickej energie, teda že sa budú stavať ďalšie podné elektrárne. Takže ako vlastne by sa dali ako jednu možnosť teraz zakomponovať do tohto aj obnoviteľné zdroje energie. Čiže by sme mohli nejak takto sa a zda pokúsiť riešiť tento problém, že povedzme by sme hľadali iné zdroje energii a energie teda. Aj v krajinách ako je Rwanda. Čiže pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, mohlo by toto tiež byť ako cesta ku odburávaniu chudoby? Ďakujem. Thank you, Mrs. Ďakujem. Teraz má slovo pani Simer. Ja auch von, von my... Ďakujem pekne. A ja by som sa rada poďakovala za váš príspevok. A otázka, ktorú náš kolega Lastradel je zameraná najmä eh, na eh, rast na znečisťovanie životného prostredia. Ja by som rada otázku trochu preformulovala, rada by som sa opýtala na konkrétne otázky klimatických zmien a dopady na chudobu, na hlad. Z vášho pohľadu napríklad na katastrofálnu situáciu v Somálii. Mohli by ste nám k tomuto niekoľko slov povedať a či podľa vašich e, skúseností sa e, darí upozorňovať na toto e, na úrovni politických činiteľov a inštitúcie až po OSN, aby existovalo toto bezprostredné prepojenie boj proti ničeniu prírody a boj proti hladu, že tieto dve veci súvisia. Ďakujem. Girls. Ďakujem, pán Gorenz má slovo. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že jeden z problémov spočíva v tom fakte, že zachovávanie lesov nie je priorita pre rozvojové krajiny. Vysvetlím to. Pracujeme e, v rámci partnerských vzťahov, počúvame našich partnerov z južných krajín a ak e, sa ak je nám navrhnutý takýto projekt, tak nedostaneme odpoveď. Ako prekonať e, tento problém? E, my robíme ten projekt v Urkine Faso. Tam zostáva niekoľko stoviek hektárov primárneho lesa, povodného lesa. A to je všetko, čo mi zostáva problém bol presvedčiť najprv eh, obyvateľstvo, aby znova nasadili stromy okol, okolo týchto lesov, aby potom bolo dosť dreva pre potreby domácnosti. A keď boli uh, už tie plantáže vysadené, tie sedy lesy vysadené, potom sme mohli aplikovať opatrenia pre ochranu lesa. Tento projekt trvá, eh, približne 20 rokov. Je to veľmi silný záväzok, ktoré zobrali na seba regionálne a národné politické orgány. Potom samozrejme sú tu iné priority, napríklad boj proti chudobe. Treba mať presvedčivé opatrenia. A ja kladem túto otázku. Ako možno presvedčiť ľudí, že tento problém je naozaj dôležitý. Ako predsta- pre- o tom presvedčiť politických zástupcov týchto krajín? Máte nejaké špecifické stratégie, ako ich o tom presvedčiť? <clears throat> Okay, before I give the floor to... Ešte predtým, než dám slovo komisii, tak by som chcela položiť jednu priamu otázku. Čo podľa vás je najväčšia Eh, prekážka, eh, pre, prečo sa eh, táto degradácia ekosystémov nedostáva do príjmania politických rozhodnutí. Budeme o tom diskutovať v rámci plus 20. Je to naozaj kľúč, že v Riu plus 20 ako toto konfrontovať s krátkými a dlhodobými ekonomickými projektami a takisto s ekonomickými stratami, ktoré to môže spôsobiť. To je moja otázka. A teraz dávam slovo komisii Polovi Renierovi, ktorý je um, zástupcom riaditeľa uh, pr- v DG DEVCO. Thank you very much and good morning. Ďakujem a prajem všetkým dobrý deň. Ako sme si už vypočuli, jedným, jedným z uistení tohto hodnotenia je ten, že uh, oddelenia pre uh, tieto ekologické uh, degradácie nie sú prepojené. Mali by sme urobiť, čo, mali by sme rozmýšľať, čo s tým a uh, ako toto riešiť pri uh, rozvoji. Nám ide o uh, odburávanie chudoby, trvalé udržiavanie rozvoja. Takže myslím si, že je správne, že EÚ je na prvom mieste e, riešenia týchto problémov a začnú to aj do svojich e, vonkajších vzťahov. Už niekoľko rokov e, je to našou prioritou, čiže toto je politický rámec a takisto je programovanie pri implementácii. Čiže pozrime sa na politickú úroveň. Ako všetci viete, v roku 2005 e, bol široký konsenzus o rozvoji, kde bolo, bola bol počerknutý trvalo udržateľný rozvoj a takisto aj e, povinnosť e, uplatňovať hodnotenie životného prostredia ako nástroj, aby sa vytvoril obraz o životnom prostredí v jednotlivých členských krajinách. A nedávno naša nová rozvojová politika, čiže agenda pre e, zmenu. E, sme sem začlenili aj um, trvalo udržateľný rast, potom demokraciu a správne vládnutie. E, rozvoj nie je trvalo udržateľný, ak poškodzuje biodiverzitu a prírodné zdroje, na ktorom je postavený. Preto potrebujeme podporovať zelenú ekonomiku v dvoch sektoroch. Trvalo na poľnohospodárstvo a e, energetika. No a potom tieto dve politiky by sa mali odraziť v programoch. A preto sme rozvíjili nástroje a metódy, ktoré dodávame svojim kolegom, aby mohli e, efektívne harmonizovať e, tieto témy v svojich projektoch. Možno viete, že sme e, vypracovali um, usmernenia o klimatických zmenách a nástroje, ktoré tam spomíname, sú profily krajín a životného prostredia a ako viete, toto je povinný nástroj, ktoré, ktorý je povinný pre e, podniky. Takisto je tam hodnotenie strategické, strategické hodnotenie životného prostredia a potom aj e, hodnotenie klimatického rizika. Možno viete, že v rámci týchto finančných nástrojov máme jednu špecifickú položku. Je to tematická rozpočtová položka, ktorá sa priamo týka životného prostredia. Čiže máme tu túto e, položku. Je tam rozpočet 1,1 miliardy e, na súčasné obdobie 2007 až 2013. Čiže tu e, sme zameraní na projekty, v rozvíjajúcich sa krajinách. E, týka sa to lesníctva, biodiverzity, znečistenia, chemických látok. A mnoho projektov, ktoré sme podporili, sa týkajú aj odpadu. My sme podporili projekt, ktorý bol práve prezentovaný e, PEI, potom projekt zastaralých pesticídov. Takisto sme E, financovali e, projekty ohľadom životného prostredia, e, trvalá spotreba a produkcia a časť tejto položky podporuje medzinárodné dohody a um, environmentálnu správu v rámci dohovoru o biodiverzite, dezertifikácie a klimatických zmien. Takže toto sú tematické projekty, potom máme aj geografické nástroje, intra ECP, tam máme veľký projekt, e, ktorý má podporiť multilaterálne dohody a vytváranie kapacít. Ako vyzerá budúcnosť? E, ďalší viacročný finančný rámec – Vieme, že pred nami je ešte veľa práce a potrebujeme harmonizovať prístup v životnom prostredí a klimatických zmien. V roku 2006 e, sme do týchto oblastí vložili silné posolstvo, ale ešte veľa toho zostáva, čo musíme urobiť. Náš návrh je stanoviť si ciele pre životné prostredie a klimatické zmeny na nasledujúce DCI tematický program. Takže je to 25 e, celkovej čiastky tohto programu a toto chceme, čiže týchto 25 pôjde na projekty, ktoré sa týkajú klimatických zmien a životného prostredia. E, Ten, stanovili sme si 25-percentný cieľ, ktorý sa týka všeobecne v klimatických zmien. Týka sa to nástrojov a akcií. Budeme um, aplikovať týchto 25 aj na geografické nástroje. Takže to je zatiaľ všetko a potom môžeme ďalej diskutovať o týchto otázkach, ako bolo povedané už predtým. Ďakujem. Teraz dávam znova slovo pani Kemp, že môžete odpovedať na tie otázky, ktoré boli položené. Najprv chcem poďakovať všetkým za otázky, pretože vidím, že máte o tom znalosti a zaujímate sa o túto tému. Najprv by som začala to poslednou otázkou, prepojenie medzi krátkodobými a dlhodobými mm, prístupmi k životnému prostrediu. Myslím si, že vy ste si už odpovedali na otázku sama. Povedali ste, že je to otázka e, rôznych záujmov. A my v tejto iniciatíve o chudobe chceme dokázať to, že chceme najprv vytvoriť normy a štandardy. Keď hovoríte o prístupe, o prístupe k vode a tak ďalej, toto sú dlhodobé, krátkodobé rozvojové ciele. Ide o chudobnú populáciu, ktorá je príjemcom, pretože práve oni nemajú prístup k zdravotníctvu a e, zdrojom. Čiže toto sa týka príjmania rozhodnutí a politických rozhodnutí. E, nie sú, ľud, títo ľudia nie sú časťou e, ľudí, ktorí robia politické rozhodnutia a nemajú prístup k, k vode, pretože sú chudobní. A myslím si, že toto je prvá vec, ako zapojiť príjemcov a chudobných do e, tejto verejnej diskusie. Myslím si, že je dôležité, aby sa zapojili do hodnotení, aby pochopili, o čom to je, pretože ak sa nezúčastnia tejto diskusie, tak je pravdepodobné, že tie krátkodobé ekonomické um, pozitíva prevládnu nad tými dlhodobejšími pozitívami a preto Európsky parlament aj komisia majú dôležitú úlohu. Môžete byť ehm, môže obhajovať tento dlhodobý e, rozvoj, trval udržateľný rozvoj. Čiže toto je podľa mňa najrychlejšia odpoveď. No a potom ekologická ekonomika, čistá ekonomika je e, cestou k tomuto. Mnoho chudobných krajín, ako viete, e, vidia diskusiu o, o čistej ekológii ako o bariéru proti prístupu na trh. Ale tá diskusia by mala vyzerať skôr tak, ako zamestnať ľudí v rámci tejto čistej ekonomiky. Um, mali by sme hovoriť o intenzívnom rozvoji. V, pr- v Indii existujú projekty, tam sa investuje mnoho peniazy e, do solárnych um, elektrární a do solárnych článkov v tých dedinách, ale má to veľký, uh, veľké náklady kapitálu a používateľia to sami nemôžu využiť a zaplatiť. Takže toto nie je trvalo udržateľná forma energie, žiaľ. Takže toto je celá otázka, ako môžeme mať čistú ekonomiku, ktorá zamestnáva ľudí, ako im poskytovať možnosti. Toto je otázka, ktorú musíme zohľadniť, keď hovoríme um, o prístupe, ktorý prinesie pozitíva chudobným. Potom pán Gorens Eh, sa spýtal, ako môžeme presvedčiť vlády rozvíjajúcich sa krajín, rozvojových krajín, ako mm, trvalo, ako mm, realizovať trvalo udržateľný rozvoj a um, ne, neničiť tieto lesy, ako im ukázať dlhodobé pozitívne um, pozitíva. A jedno riešenie je to, máme taký projekt v UNEP, že budete platiť chudobným komunitám za to, že budú ochraňovať svoje ekosystémy. Existujú nejaké projekty vo Vietname a v Kongu, že platíme týmto eh, dedinčanom, aby um, nerúbali ten les, a môžu využiť nejaké lesné produkty a tým pádom ochraňujú dôležité zalesnené oblasti. Takže myslím si, že toto je tá myšlienka. Nemali by sme ísť e, smerom z hora. Potrebujete, oni potrebujú lesy kvôli drevu a kvôli príjmom Skôr je dobre zaplatiť týmto miestnym komunitám, aby e, ochraňovali tieto ekosystémy. Myslím si, že mnoho iniciatív e, sa uberá týmto smerom a je dobre, že, e, je dobre vidieť, ako sa to vyvíja. Ehm, či naozaj je to proces, kde sa všetci zúčastňujú, kde tá komunita má nejaké príjmy z toho, že uh, ochraňuje um, tento les. Potom bola ďalšia otázka od, zo strany pána Cortesa Lastru ohľadom obnoviteľných zdrojov energie, napríklad Rwanda, ako vytvárať uh, obnoviteľnú energiu. Uh, myslím si, že ten príklad prípad Rwandy je taký, že toto je husto obývaná krajina. Každý centimeter sa využíva na, na poľnohospodárstvo a na um, potreby obyvateľstva. Čiže tam už nezostáva priestor na vysádzanie e, stromov alebo na obnoviteľnú energiu, takže e, tam by sa naozaj mali lepšie spravovať existujúce lesy a mala by sa produkovať eh, mal by sa produkovať väčší objem energie um, z hydroelektrární. Mnoho krajín má ten problém, že keď sa vyberú smerom obnoviteľných eh, energií, viete, to je výber, či uh, použijú tie pozemky na obnoviteľný zdroj energie, alebo na um, pestovanie potravín. Čiže um, treba zistiť, či je možný trvalo udržateľný uh, rozvoj týchto, týchto pozemkov a či myslím si, že treba lepšie správať tieto lesy a mokrade. A potom tu bola otázka, ako začlenujeme e, etnické a sociálne rozdiely do otázok trvalo udržateľného rozvoja a využitia pôdy. Historicky to obyvateľstvo bolo vylúčené z týchto možností, pretože tu boli rozdiely. V prípade Rwandy Ehm, tie úsilia boli využené, využité ako spôsob pre premostenie týchto rozdielov a divergencií. Ehm, vláda hovorí, že všetci sú občania Rwandy a snažia sa dokázať, že ak všetci budú sa podielať na tejto rozvojovej agende a všetci budú mať nejaký výnos z tohto, tak potom e, etnické rozdiely už nebudú také dôležité, pretože každý bude mať pocit, že z toho e, má isté pozitíva. Takže myslím si, že toto sa snažia urobiť a výsledky boli veľmi dobré. Ak teraz pôjdete do Rwandy, e, toto bola krajina, ktorá bola úplne zničená toto samozrejme má isté politické náklady, pretože možno je to taký režim z hora nadol, kde ehm, sa tam však ekonomický rozvoj. Samozrejme, vždy sú tam pre aj proti. Ale keď sa vydajú na cestu um, rozvoja, tak e, etnické rozdiely nebudú až také dôležité. No a potom tu bola otázka, či rozvoj zničil životné prostredie. Myslím si, že tu máme isté krajiny, ktoré nám o tom poskytujú príklad, napríklad Čína a India. Myslím si, že tu tá celá myšlienka zelenej ekonomiky je tá, že môžete použiť tú proekologickú politiku preto, aby sa ľudia dostali z chudoby. E, teraz e, je dôležité, aby sa táto myšlienka e, z hora dostala aj dole. Pracujeme v Montevideu pri zbieraní odpadu a Chceme im zabezpečiť prístup na trh, chceme, aby boli zorganizovaní, aby vedeli zbierať odpad, aby eh, ho vedeli spracovať a myslím si, že v hodnotení sme eh, videli eh, výsledky, že tí ľudia sa cítia ako malí podnikatelia, berú to vážne majú svoje príjmy z recyklácie tohto odpadu, čiže myslím si, že dávame isté, istú moc týmto chudobným a naopak necítia sa bezmocní, ale vedia sa učiť svojich pozitívnych príkladov. Okay, uh, much, uh, for... Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Um, určite nájdeme túto publikáciu na vašej webovej stránke. A teraz dám slovo Gabi uh, kvôli druhej diskusii, druhého panelu. Ah, Ďakujem pekne, Franciska. Aj ja by som sa chcela poďakovať za túto prezentáciu. Hm a e, za e, veľmi e, dobré spracovanie tematiky, ako je náš systém ničený chudobou a priemyslom v tejto oblasti. Musíme robiť viac my, Európsky parlament, aby sme sa zamerali na tieto väzby a musíme sa tiež zamerať na našu vlastnú stratégiu, na stratégiu Európskej únie v oblasti energetiky E, využívanie e, pôdy a jej e, zneužívanie na energetické činnosti zvyšuje volatilitu cien potravín. Rada by som privítala vás všetkých na tomto vypočutí o E, degradácie životného prostredia a e, chudobe. A vítam aj mladých sediacich v e, zadnom rade. A teraz prejdeme k, k prípadovým štúdiám, kde sa dozvieme o viacerých prípadových štúdiách, napríklad ťažbe ropy. A v úvodnej časti Teda je škoda, že si nebudeme môcť e, vypočuť prezentáciu, ktorá sa týka nakladania s toxickými e, látkami. Som si istá, že by to bola veľmi dobrá a zaujímavá e, prezentácia. Ale dúfam, že budem mať príležitosť si ju ešte niekedy vypočuť. Teraz by som rada privítala Čima Williamsa, ktorý je projektovým pracovníkom, e, priatelia, e, no, v Nigérii, priatelia životného prostredia, pán Williams je respektíve bol aktívne aj ako právnik, ktorý sa zameriaval na túto oblasť, pôsobil v rámci OSN ako aktivista právnik a významnou mierou prispel k politikám a zmenám v Nigérii. Pán Williams nám teraz odprezentuje um, dopady uh, činnosti ropných spoločností a uh, vývoj v subsaharskej Afrike v ústi rieky uh, Niger. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení kolegovia, vážené dámy, vážení páni. Je to pre mňa veľmi významnou príležitosťou, že tu mám možnosť s E, byť medzi vami a hovoriť o činnostiach ropných spoločností v ústi rieky e, Niger v Nigerii a o iných sociálnych otázkach. Pripravil som si kratšiu prezentáciu, ale e, kvôli času možno nebudem ju takto prezentovať, ale budeme radšej diskutovať diskutovať. Možno to bude takto zaujímavejšie. Takže po eh, prvé, eh, väčšina eh, veľkých nízky počet negatívnych dopadov na prírodu v ústí rieky Niger je zapričinená ropnými spoločnosťami a väčšina z nich e, je z Európy, najmä tí veľkí hráči, ako sú Shell, Ina Ajib a pod podobné. Bola tu, teda keď sa o tejto problematike hovorilo, hovorilo sa vo všeobecnosti o problematike mm, chudoby. A keď sa zameriame na dopady týchto činností v osti rieky Niger, treba vidieť, že je to trochu komplikovaná situácia pre obyvateľov e, tohto ústia rieky Niger, e, pretože e, ropa a plyn by mali byť vlastne požehnaním, ale paradoxne je to vlastne akási kliatba pre nás, O tomto sa diskutuje v rôznych fórach. Aj sa diskutovalo už pred časom. Nie je nič nové, že pre obyvateľov Nigérie znečistenie je najväčším benefitom prítomnosti ropných spoločností v tejto tomto, v tomto priestore. Samozrejme, naša ekonomika vo veľkej miere e, závislá je od e, týchto ropných spoločností a plinárenských spoločností. Ale treba si uvedomiť, do akej miery e, toto znečistenie súvisí s ich prítomnosťou. Mali by sme sa pozrieť na e, výskyt ropných škvrn znečistenia, e, ktoré súvisia s činnosťou týchto spoločností. A e, aj s otázkou prejavujúcich sa militantných nálad v ústi rieky Niger. Ropné škavrny zanečistili veľké eh, územia rieky, teda ústia rieky eh, Niger. Medzi decembrom minulého roku a januárom tohto roku sa tam objavili e, incidenty globálneho e, rozmeru, e, pokiaľ ide o z, z, z titulu znečistenia ústia rieky Niger 26. decembra 2011 to bolo na zariadení Shellu. A síce e, za účelom tiež ťažby ropy sa využíva kadmium a z mora sa vyťažená ropa prepravuje do Európy a do ďalších častí sveta. Výsledkom celkom ťažby ropy z tohto e, zariadenia do tankerov došlo k nehode a došlo k obrovskému úniku ropy. E, komunity žijúce pri ústí e, rieky sa počítajú na stovky tisíc ľudí. Predtým než som sem prišiel, som hovoril eh, s eh, asociáciou eh, rybárov v Nigérii, ktorí vlastne ma oslovili, aby som, sme diskutovali, aby sme znížili dopady týchto znečistení z eh, tankerov eh, firmy eh, Shell. Viac než 20 tisíc ľudí Eh, pre nich to bol základ eh, pre živobytie tento eh, rybolov a chcú, aby Shell tam skončil so svojou činnosťou, pretože vody sú medzičasom natoľko znečistené, že tie ryby už sa vôbec tam loviť nedajú. Táto katastrofa ropná sa vyskytla v decembri a teda odtedy nemajú príjmy, títo e, rybári a nemajú takmer žiadnu prácu. Samozrejme, že chápeme, aká situácia na tomto základe môže vzniknúť, takže rybári e, mali túto činnosť, boli odkázaní na tieto zdroje rýb, aby mohli živiť svoje rodiny, ale teraz nevedia, odkiaľ budú plynúť ich najbližšie príjmy a to vedie k sociálnej destabilizácii civilizácií, ktorá je aj súčasťou problémov, ktoré zistujeme v ústí delty. A toto môže e, mať dosledky na e, sociálnu e, situáciu. A toto je znečistenie ropné z zásobníkov firmy Shell. Som rád, že e, kolegyňa Kempf e, je tu. Toto sa e, stalo hneď potom, keď OSN vy dala svoju správu o Burgundy. Nie sme prekvapení ako akt aktivista, ako environmentalista, ktorý pracujem v tomto výbore, som nebol prekvapený z výsledkov, ktoré boli e, prezentované pred e, e, štúdiami v UNEP sa a naša organizácia týmto zaoberala Mali sme e, dopad, e, mali sme teda dojem, že e, to bude mať negatívny dopad na všetky činnosti a preto sme spočiatku boli proti. Mysleli sme, že šel opustí tento región, ale šel sa vrátil a vláda využila aj vojenské sily na potlačenie nepokojov. Mm, keď e, idete e, e, do jednotlivých týchto častí sveta s medzinárodnými jednotkami, požívate podporu. UNEP ale by nemal slúžiť len na to, aby tam šel e, opäť dostal do tejto oblasti. Ale tento dojem um, sa nám potvrdil. Táto správa totiž bola predložená e, prezidentovi e, Federálnej republiky Nigéria pred asi šiestimi mesiacmi a odporúčania konštatujú, že Burgundy je natoľko natoľko znečistené, že bude treba viac než 30 rokov na opätovnú sanáciu životného prostredia, a to aj ak by boli okamžite prijaté opatrenia, ktoré sa uvádzajú aj v správe. Takže správa bola predložená pred šiestimi mesiacmi, ale zatiaľ sa ešte nič nestalo. Táto správa je veľmi dobrým dokumentom. Ehm, nám tento dokument dal do e, rúk zbrane, e, aby sme mohli potvrdiť to, čo tvrdíme už dlho. Teraz e, konštatujem len, že sa všetko deje tak ako obvykle a vláda zriadila komisie, ktoré sa majú zaoberať týmito správami z UNEPu a tie e, výbory riadi minister zodpovedný za e, ropný priemysel, ale on vlastne funguje kvázi ako e, riaditeľ šelu, takže si vieme predstaviť, ako tá správa bude vyzerať. Takže to je situácia, ktorú my máme v súvislosti so správou UNEP o Burgundia. To je, mm, to sa týka aj iných e, priestorov, nie len e, mm, e, v regióne Burgundy sa tieto mm, ťažné aktivity realizovali aj v iných častiach ústia rieky Niger, napríklad na platforme Ndogo kedy e, viac ako 40 tisíc barelov e, ropy e, uniklo do vody. Domnívame sa, že ropná katastrofa z Bongy bola oveľa mm, závažnejšia s tými 40 tisícmi barelmi vody, ktoré vytiekli do mora a s dopadmi, ktoré to samozrejme následne malo. Táto ropná katastrofa v Bongo nebola zjavne e, posledná. V januári tento rok došlo k, ďalšiemu, k ďalšej závažnej havárii pri e, e, činnosti e, firiem ropných mm, a síce išlo o činnosť Chevronu. Táto firma bola pod veľkým tlakom a my sme sa veľmi zasadzovali v tomto prípade a vždy sme konštatovali, že veci niektoré sú tu predsa úplne jasné ehm, ropovody sú väčšina z nich vo veľmi dobrom stave, ale niektoré sú e, e, na, kraji svoje život, na konci svojej životnosti a keď e, sa tam pustí vyšší tlak, tak jednoducho prasknú. My sme požadovali preverenie týchto ropovodov, ale nedošlo k tomu. Explózia ropných zariadení Chevronu má dočinenia s vysokým tlakom, ktorým sa uh, uh, táto ropa prepravuje, pretože tieto e, ropovody nie sú na to jednoducho vhodné. E, čiže došlo k tejto katastrofe v januári, ale ten oheň tam je ešte dnes, ešte teraz to horí. Mm, dediny, ktoré sú vzdialené do 10 kilometrov od miesta havárie, nemôžu s tým nič urobiť, aj keď je ohrozený ich život, nemôžu E, piť e, vodu. Voda nie je viac pitná niektorí, ale túto vodu predsa len pijú, pretože žiadnu inú možnosť nemajú. A mnohí tiež tvrdia, že musia jesť aj e, tieto ryby kontaminované. Avšak šéf Chevronu tvrdil, že táto explózia nemala žiadne negatívne dopady. Avšak e, my máme kontakty so zástupcami v tomto regióne a zistili sme, že tam je kontaminovaná nielen voda, ale e, celá e, subkultúra morská, celý akvatický ekosystém. Takže toto všetko sú problémy, ktoré sa objavujú v ústí rieky Niger. Samozrejme, že nám niektorí eh, hovoria, že ľudia, ktorí eh, žijú v Ogoni, eh, už mali príležitosť spoznať toto znečistenie od svojho ranného detstva. Ďalším problémom je e, spaľovanie e, zemného plynu. Medzinárodne je to napríklad v Európe, v Amerike zakázané. A vieme ale, že naše e, podniky, teda podniky u nás, pochádzajú, majú svoje sídla v Európe, v Amerike a doma to robiť nemôžu, ale v Nigerii argumentovali tým, že keby to nerobili, tak by museli e, um, prestať s ťažbou ropy a museli by e, nás opustiť, ale na to e, vláda e, naša oponovala, že to by bolo problematické pre našu ekonomiku. Samozrejme je veľmi ťažké nájsť tú rovnováhu. Ropné spoločnosti podľa nášho e, názoru týmto spaľovaním by mali s týmto spaľovaním zemného plynu prestať. Nech zemný plyn využívajú a nich sa využíva za inými účelmi. Naša krajina má maximálnu eh, jednu z najvyšších eh, cien eh, zemného plynu na svete. To Nigériu stálo 2,5 miliard dolárov len toto e, pálenie zemného plynu. V januári e, Nigeríci išli e, na, vyšli na ulice a demonstrovali proti vláde ktorá umožňuje únik 2,5 miliard dolárov vzhľadom na spaľovanie zemného plynu a e, chudobní Nigeričania musia platiť vysoké ceny za, za zemný plyn. Takže tam naozaj treba ešte e, čo to urobiť. Netreba zabúdať, že e, to má aj kumulatívny účinok, keď je nedôvera medzi občanmi a vládou a nedôvera medzi ropnými spoločnosťami. To nie je dobrá situácia, pretože v ropnom priemysle sa tam miliardy dolár, dolárov zarábajú. A čo to dostanú? ľudia, e, znečistené životné prostredie, a zdravotné problémy, ktoré vznikajú pri týchto haváriách eh, pri spaľovaní zemného plynu. Nechcem povedať, že eh, to automaticky vedie k zdravotným eh, účinkom, ale je tam súvis, je to aj vedecky podložené. V Nigérii Eh, už boli vynesené aj eh, rozsudky, ktoré, eh, na základe ktorých je spaľovanie zemného plynu nelegálne a Shell a ostatné firmy boli vyzvané, aby s tým prestali. Avšak deje sa to ďalej Rokovania pokračujú s jednotlivými podnikmi a tie spoločnosti majú uviesť svoje lehoty, ale tie si stanovujú veľmi svojvoľne, takže nachádzame sa tu naozaj vo veľmi prekernej situácii. Pre niektorých z nás ide, tu ide samozrejme o to, že mm, chceme dôverovať našej vláde. V roku 2010 sa vláda pokúšala prijať zákon e, pre ropné spoločnosti, ktorý mal e, upravovať všetky činnosti e, ropných spoločností. Predtým to boli dohovory o joint venture a mali byť nahradené týmto zákonom ropných spoločnostiach. A, a myslím si, že musíme vyvíjať tlak, aby sa tento zákon e, prijal, ale možno nie nevyhnutne v tej forme, v akom ho chcela prijať vláda vo svoj vlastný prospech. Čiže tento zákon ešte prijatý nebol, ešte stále prebiehajú rokovania, prebiehajú diskusie e, o tomto. E, minister pre ropný priemysel z zoskupil okolo seba odborníkov a existuje komisia, ktorá na tom pracuje. Takže m, mm, treba sa pozrieť na celkové dopady tejto situácie. Mm, v e, povodí delty sme m, e, ešte prednedávnom e, videli rôzne militantné prejavy Dochádza tam k prepadom, k únosom a tak ďalej. Ja ako aktivista pre životné prostredie odsudzujem e, e, tieto počiny, odsudzujem to ako Nigerčana všade, e, kde som mal príležitosť sa k tomu vyjadriť, som to ostro kritizoval. V Nigérii a aj mimo som vždy zdôrazňoval, že tieto militantné diania nebudú, militantné akcie nebudú mm, prospešné pre situáciu v ústí rieky Niger. Samozrejme, treba hovoriť aj s vládou a vytvoriť situáciu, kde zostanú zachované práva a budú garantované hodnoty, mm, na ktorých je mm, Nigeria vybudovaná. Preto je pre mňa veľmi dôležitá dnešná návšteva u vás. Nechcem tu hovoriť len o problémoch, ale ide mi aj o otázku, aké riešenia sa dajú spoločnými silami nájsť. Riešenia, apely e, sú e, e, apelmi, ktoré som už prednášala aj na iných grémiách, na OSN, na iných medzinárodných konferenciách, na mnohých medzinárodných fórach. Vždy som prosil o podporu pre Nigériu, pretože Nigéria ponechaná sama na seba je bezmocná. Potrebujeme pomoc a potrebujeme podporu sami e, si e, e, nevieme pomôcť a nedokážeme zabrániť veľkým nadnárodným firmám, aby zničili, aby teda neničili naše životné prostredie. Mnohí si spomínate ešte aj na dianie v minulosti a spomínate si aj na mnohé protesty proti znečisťovaniu životného prostredia v ústí rieky Niger, ale to už bolo pred istým časom. Mám niekoľko prozieb, ktoré by som e, tu rád vyslovil. Predovšetkým by som si želala, aby Európsky parlament podporil Nigériu, takže členským štátom mm, členské, že členské štáty prinúti využívať v Nigerii rovnaké štandardy, ako e, využívajú a ktoré sú platné v ich e, domácich krajinách. Okrem toho by e, mala byť poskytnutá aj finančná podpora pre e, mimoriadne ohrozené skupiny obyvateľstva v e, dotknutých oblastiach a e, situáciu dodržiavania ľudských práv si treba tiež zobrať na mužku. Európsky parlament by mal využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby takéto situácie boli diskutované aj na súdnych grémiách. V roku 2010 som sa zúčastnil na e, medzinárodnej konferencii vo Vancouveri, kde bolo prijaté uznesenie Eh, aby eh, sa podporila táto požiadavka pred OSN. A myslím si, že eh, Európsky parlament je silným orgánom a ak by bol ochotný parlament túto vec prebrať s členskými krajinami, potom by takýto postup bolo možné podporiť aj na úrovni OSN. Po tretie, a to je moja tretia prozba, Eh, aby zo strany Európskeho parlamentu bolo prijaté eh, ustanovenie uznesenie, ktoré by občanom dalo možnosť eh, v krajinách pôvodu týchto ropných spoločností začať súdne konanie. Holandský parlament sa napríklad v tomto smere zaoberal niečím podobným a ja by som sa vyslovil za to, aby to mohlo slúžiť ako príklad, aby sme sa pozreli na to, či sa to nedá urobiť aj v iných prípadoch podobne. Aby som e, ušetril trochu času, ešte raz moja posledná prozba Teším sa, že um, moja predrečnička o tom tiež uh, hovorila a síce uh, ide o to, aby sme prispeli uh, k udržaniu lesov v jednotlivých regiónoch. Keď si pozrieme situáciu v Nigerii, aktivitu týchto e, ropných spoločností, vidíme, že existuje ešte jedna možnosť a to je naša posledná prozba, aby tá ropa e, jednoducho bola ponechaná pod zemou a nebola ďalej čerpaná. Mm, často sme vysvetľovali, čo tým myslím a možno to znie trochu zvláštne, že sa prihovárame za to, aby sa ropa ďalej neťažila, ale uh, dá sa to, videli sme to v ekvátore. Ak uh, e, čerpanie ťažba ropy vedie len k zlému, potom treba sa zamýšľať aj nad tým, či tú ropu tam jednoducho nenecháme. Mm, to by znížilo aj emisie CO2 z časových dôvodov. E, týmto končím a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi Williamcovi za jeho veľmi konkrétnu a zaujímavú prezentáciu. A teraz sa vlastne poučili, že naozaj Európsky parlament má významnú úlohu tom, aby si osvojil tie informácie, ktoré ste predniesli, aby zoznámil s nimi verejnosť. Naozaj tieto problémy, tieto dôležité témy, o ktorých ste hovorili v súvislosti s Nigériou, ako vidíme, poukazujú na to, že vývoj v krajine v dôsledku investícií nie je vždy len pozitívny a že vlastne aj vnútroštátne orgány investícií e, takýchto krajín, ktoré dostávajú podporu a investície tiež musia e, pozorne sledovať, komu treba prenajmu pôdu na použitie a ako využívajú svoje vlastné zdroje. Takže samozrejme vítame otvorenú diskuziu po tejto prezentácii, ale teraz, ak dovolíte, dám ešte slovo kolegom, keď nám zostáva ešte niekoľko minút teda. A preto ale e, chcem poprosiť, aby vaše otázky a pripomienky boli stručné. Začnem teraz tým, že dám slovo pánovi Divovi a pánu Görencovi potom. Prepač, nechcem vás oberať od čas, ale pán William spomenal niečo, čo chcem reagovať. Tam bol prípad, e, keď Eh, nejakého umrtia, zabitia, teda to sa stalo pred 17 rokmi. O 17 rokov neskôr počujem pána sa hovoriť o tej istej veci. To je nehorázne. Ďakujem, pán Diva. Teraz má slovo pán Garenc. Ďakujem. Chcem poďakovať pánovi Williamsovi za jeho prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Hovoril o obrovskom škandáli. Škandál spočíva v tom, že vládna autorita štátu Nigéria je popretá. Ja si to vysvetľujem takto. Predtým, eh, než podniky začali s ťažbou um, ropy museli dostať povolenie na ťažbu. A všade vo svete predsa môže byť toto povolenie stiahnuté podľa podmienok, ktoré sa nachádzajú v tomto povolení, ak e, tie pravidlá e, ten, ktorý ťaží, nedodržuje. Ja si to vysvetľujem tak, že moje predstavy nezodpovedajú realite. V takýchto prípadoch treba všetko urobiť preto, aby e, vládne orgány, ktoré vydali povolenie, musia byť, aby boli rešpektované. E, súhlasím s vami v tom, čo ste povedali o medzinárodnom súde, ktorý by mohol e, posudzovať takúto situáciu, ale mám isté pochybnosti, či to dať do uznesenia, do rezolúcie, pretože by to mohla byť e, nová etapa, ktorá potvrdí, e, že sa oslabuje štát, kde sa stal tento škandál. Chceme, aby naši africkí partnery boli silní, e, aby ich autorita bola rešpektovaná a autorita štátu je našou podmienkou v dohodách z Kotonu a tá má byť dodržiavaná. Nemali by sme vypracovať rezolúciu, ale mali by sme sa obrátiť na právnikov, najmä na expertov medzinárodno-životného prostredia. Prečo by sme nemohli vypracovať správu, ktorý ešte viac prehlbí túto otázku, lebo tá otázka je naozaj dôležitá. Pretože to je región, ktorý je ožobráčený um, a ožobráčili ho tí, ktorí nemajú na to morálne a legálne právo. Mali by sme rozriešiť túto otázku, pretože ak nie, potom zničíme veľké úsilie v oblasti rozvoja. Ale malo by to byť v rámci autority štátu. Ja by som eh, chcel vypočuť si chcel vypočuť, aký máte názor, či to dobre o, vykladám a takisto aj vaše rady. Like propose... Rada by som navrhla, že by sme teraz ešte dali priestor e, ostatným poslancom na krátke vyjadrenia a položenie otázok a potom by ste, pán Williams, odpovedali. Ďakujem. Pani Keller, ďakujem za túto zaujímavú prednášku a úplne zdieľam vaše obavy v súvislosti s zhoršovaním životného prostredia a som si vedomá, že európske podniky k tomuto prispievajú a je to naozaj problematická záležitosť, lebo naozaj treba, aby rešpektovali aj zákony nielen v Európskej únie, ale aj inde, kde pôsobia. Vieme, že aj e, v USA tam povedzme, sú vysoké požiadavky na ochranu životného prostredia, tam to rešpektujú, keď sú doma tieto veľké podniky a keď idú do zahraničia, tak ako by zabudali na to. Takže vedeli by ste nám navrhať, čo by sme mohli robiť my ako parlament. Spomínali ste povedzme tie e, cesty, súdnou cestou teda riešenia. Čo by ste ešte vedeli k tomuto povedať navyše? Ďakujem pekne za túto otázku. Pán kortez Lastra. Ďakujem za slovo, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať eh, to, že pán Vilie prišiel medzi nás a predniesol nám túto dôležitú tému. Isté, že určité informácie sme už mali aj z toho, čo sa deje v delte Nigeru a ďakujeme za túto aktualizáciu informácií. Takže v prvom rade Chcem povedať, že keď si zoberieme občianskú spoločnosť v oblasti delty rieke Nigal, Takže tá situácia je tam vážna a vyzerá to, že oveľa vážnejšia, než aké situácie sme zažívali. Povedzme, keď došlo k nehodám tankerov vo svete. Takže ako sa vlastne tá občianská spoločnosť organizuje vás? Ako, či by ste nám mohli povedať vlastne, ako sa vyvíja tá situácia v spoločnosti v dôsledku tých nehôd? A ešte na základe od vášho podnetu, že vlastne by e, bolo dobre zachovať treba aspoň lesy v niektorých oblastiach. Tak spomínam si takto napríklad na Ekvador a určité oblasti v tom štáte, kde z hľadiska biodiverzity sú to priam klenoty. Čiže v podstate potom lepšie eh, neťažiť ropu v takýchto oblastiach, respektíve hľadať nejakú inú ekonomickú kompenzáciu a zda by sme mohli začať skúmať nejaké konkrétne lokality vo svete, ktoré by vzhľadom na svoju biodiverzitu a bohatstvo a ťažkosti E, proste, mm, aby e, sa tam v takýchto oblastiach neťažilo. Že by sme mali skutočne v reálnej politike mali riešiť tieto otázky a dbať aj na to, že na daných územiach tiež žijú ľudia. A vlastne myslím, že aj OSN má v tomto smere veľký záujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne za túto otázku a prvne známe priestor opäť pánu Williamsovi. Rada by som ešte dala slovo pani Anika Galama, ktorá je koordinátorkou kampane na e, zabránenie e, dopadu na životné prostredie a na populáciu v dôsledku ťažby ropy v oblasti Bunga. Ďakujem pekne za túto príležitosť v krátkosti sa zmieniť aj o ďalšej prípadovej štúdii a dúfame, že toto nepovedie k podobnej situácii, ako vidíme v Nigerii. Toto je oblasť, ktorá sa volá Rvunga, teda národný pád Rvunga a nachádza sa e, vo východnej časti Demokratickej republiky Kongo, blízko hraníc s Rwandou. Ak ste počuli o tomto národnom parku, Mm, je známy aj tým, že tam žije e, proste chránená skupina goril a WWF pracuje v tomto národnom parku už mnohé roky, podporujeme miestne orgány pri zachovaní a ochrane parku. Dnes ale tento park sa stáva známym aj z iných dôvodov a to v dôsledku ťažby. Teda objavila sa tam ropa, respektíve údajne tam je ropa niekde v oblasti, kde sa nachádza tento park. Francúzska spoločenstvo Total a z Británie menej známa firma Soko International vlastne začali prieskumy v roku 2011-2012, potom čo dostali od vlády Konga povolenie na takýto prieskum. A vlastne, neviem, ne, zistilo sa, že 85% zhruba to je, tých zásob ropy sa nachádza pod Národným parkom. Takže e, je tu ohrodený biotop a vlastne aj celý tento park tým pádom. Ale to hnutie na ochranu parku je ešte stále pomerne silné a tá situácia je momentálne pomerne stabilná. Zároveň e, nie je vlastne povolené ťažiť ropu v oblasti tohto národného parku a to aj na základe niektorých e, e, rozhodnutí OSN. A príslušné dve firmy spomenuli, že, alebo vyjadrili sa, že budú rešpektovať aj vnútroštátne zákony Konga, aj ten aspekt, že sa vlastne nepovoluje ťažba. WWF eh, vlastne si uvedomuje, že existuje aj tlak zo strany vlád, aj vlastne, ale je tu tlak z strany tých podnikov na to, aby sa ťažilo. Takže vidíme tu aj to európske prepojenie v tejto téme. A krátkosti na to bolo poukázané v tom zmysle, že európske ropné spoločnosti tým, že majú svoje domovské sídlo tu, tu musia samozrejme akceptovať a rešpektovať príslušné predpisy, ktoré sa týkajú fungovania a rešpektovania hm, občianskej spoločnosti a okrem toho sú tu ešte aj ďalšie predpisy, ktoré súvisia s e, ochranou životného prostredia. A príslušné vlády OEC, e, štátov, ktoré sú v rámci OECD, musia tiež rešpektovať príslušné predpisy a to súvisí aj s ich fungovaním mimo vlastného územia. Európsky parlament a hlavne výbor pre rozvoj má tiež svoju zodpovednosť v oblasti toho, aby sa zabránilo e, znehodnotenie Národného parku Rvunga. Komisia poskytuje 13 milión eur na podpore DC, DSI a teda celkovo sa hovorí o 10 miliónoch eur, ktoré sú vyčlenené na ochranu Národného parku Rvunga. Pokiaľ ide o úroveň samotného štátu Kongo, aj tam vláda vlastne začala celkové strategické hodnotenie životného prostredia. V krátkosti o tom už eh, bolo spomenuté aj zo strany Európskej komisie. Naša kancelária v rámci Demokratickej republiky Kongo tiež sa tejto téme venuje a požiadujeme, aby ropné spoločnosti rešpektovali príslušný proces hodnotenia a aby sa dodržiavali príslušné zákony a predpisy. Samozrejme, zatiaľ ešte z naše, na ten náš podnet, žiadna z ropných spoločností to posiaľ nereagovala. Takže preto žiadame, aby výbor pre rozvoj využil vplyv a spolu s Európskou krajinou tlačil na zachovávanie procesu SEA. A aby sa tlačilo na ropné spoločnosti, aby dodržiavali predpisy a zákony. Na záver ešte by som chcela povedať, že by bolo veľmi smutné, keby sme aj tu videli to, čo sa stalo v Nigerii, že vlastne ropa e, môže spomen- viesť e, ku značným problémom proste, že by sa zvyšilo utrpenie ľudí a bolo by nakoniec tá ťažba by mohla byť na úkor životného prostredia jednoznačne. A jednoznačne tá ropa môže ohroziť tieto výnimočné, jedinečné územia Afriky. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme za, vaš, za vaše viedrenie a myslím, že e, vaše posolstvo taktiež posunieme na sekretariát, teda postupíme ho na sekretariát. A teraz dávam slovo pánovi Williamsovi, ale musím vám potom dať signál vzhľadom na čas, čiže máte k dispozícii niekoľko minút a myslím, že ešte aj pani Kempf bude reagovať na otázku pána Cortesa Lastru. Um, Ďakujem rôznym rečníkom, ďakujem po, tým, ktorí mi položili otázku. Mnoho z ľudí, ktorí sú tu v tejto sále, veľmi dobre poznajú situáciu v Nigérii. Je to zaujímavé. A niektoré z návrhov, ktoré som predložil, sa týkajú problémov, ktoré sú už známe. Situácia v Nigerii je taká, že UNEP, teda uh, Program pre životné prostredie OSN, že tento UNEP potvrdil to, čo už sa skonštatovalo a toto je platné. Platí to stále 17 rokov. Mm, hovorili sme tu o vládnych orgánoch a to bol škandál, pretože nereagujú tak, ako by mali. Eh, v posledných rokoch sme eh, viackrát povedali našim vládnym orgánom, eh, že sme sa snažili v miere možného urobiť všetko preto, aby štátne orgány reagovali správne. Ale vždy sa naše úsilie stretlo s neúspechom. Napríklad hovoril som od, o, o, od odstraňovaním o spalovaní zemného plynu. Predstavil som ministrovi životného prostredia správu. Malo by sa, mala by sa vypracovať správa o tom spalovaní plynu. Tá správa bola prijatá všetkými a po dvoch mesiacoch Hanima, minister životného prostredia, už nechcel schváliť tento zákon, preto to bolo odložené. A keď hovoríme o povoleniach, o licenciách, samozrejme je to v našej legislatíve, A vtedy, keď nerešpektujete normy a environmentálne štandardy, tak by ste mali platiť pokuty. A to e, s tým súhlasila ropná spoločnosť EMAM. Ale naša vláda nezobrala na seba žiadny morálny záväzok, aby dodržiavala tieto normy. Pretože ak nás požiadate o to, aby sme niečo urobili, hovoria spoločnosti a podniky, tak zastavíme výrobu a spracovanie. Takže naozaj sa nachádzame vo veľmi ťažkej situácii a nechceme, aby v Nigérii prišlo k revolúcii lebo ak by to tak bolo, bol by to problémov pre celé obyvateľstvo. A práve preto sa nachádzame v takejto situácii. My si veľmi dobre uvedomujeme to, čo sa deje v Nigerii. Sú tam islamistické skupiny, ktoré e, pozdvihujú svoj hlas a e, vláda s nimi nič nerobí. Keď sa situácia zhorší, bude to naozaj problematické a som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami a pripomenúť vám naše požiadavky. Vieme, že vláda by mala stiahnuť e, z povolenia, teda mala ich, ich odobrať, ale nerobí to. Súhlasím s tým, čo povedala pani e, Galer o tejto otázke dvojtej morálky. Tieto normy boli prijaté všetkými, pretože nadnárodné ropné spoločnosti nedodržiavali eh, právo rozvojových krajín, pretože si ich vybrali. Ale v rozvinutých krajinách pod, tieto podniky musia dodržiavať platné právo. Tieto mechanizmy sú slabé v rozvojových krajinách, a to nie len v Nigerii, je to aj prípadom v Demokratickej republike Kongo. A situácia v e, republike Kongo môže byť ešte horšia ako v Nigerii a to platí pre všetky africké krajiny, kde sa nachádzajú ropné ložiska a kde je ropa základom ekonomiky proti štátu. Zoberte si napríklad prípad Ghany. Zdá sa, že Ghana e, sa oddeluje od týchto krajín, ktoré som spomenul, pretože súd informoval o situácii v ostatných afrických krajinách a preto tá situácia je oveľa lepšia v Ghane. Je to aj otázka vzdelania, informovania, o svety. v Demokratickej republike Kongo a v Sudane sa môžu celkom e, možné vyskytnúť rovnaké problémy, ako sú teraz v Nigerii. E, teraz e, sú tu dve otázky ohľadom občianskej spoločnosti. Bez občianskej spoločnosti by sme tu teraz neboli nebol, nemohli by sme vám hovoriť o situácii v Nigerii. Je to naša zodpovednosť a mali by sme nielen hovoriť o situácii s tými, ktorí sú vonku, ale aj tými, ktorí sú v našom štáte. Mali by sme diskutovať s obyvateľstvom. Napríklad moja organizácia hovorí o e, mechanizmoch prevencie s komunitami, s dedinami aby sa ľudia vedeli chrániť pred e, znečistením. Samozrejme, funguje tu istá lobby a nevždy to je ľahké. Pretože niektoré e, spoločnosti vám môžu povedať, že dochádza k sabotáži a to nemožno ignorovať. Naozaj sa to stáva, ale nie vo väčšine prípadov. Nie je to väčšina v prípade úniku e, ropy. A to musíme jasne povedať, pretože oni hovoria, že všetky tieto e, úniky ropy sú sabotážom. Viete, e, ťažba ropy e, predstavuje veľký kapitál a miestne obyvateľstvo nemôže lokálne ťažiť ropu, potrebujú zásah zvonka, aby to mohli tak urobiť. Máme pred sebou mnoho práce, ak naozaj chceme vzdelať obyvateľstvo, musíme hovoriť o politike a musíme sa pokúsiť vytvoriť takú situáciu, aby sme mali isté pravidlá, aby sme skončili e, raz navždy takouto situáciou. A právnici by sa mali zamyslieť nad tým, čo možno urobiť, aby spoločnosti rešpektovali toto právo. Samozrejme sme veľmi frustrovaní, keď využívame súdy, pretože chceli by sme, aby sa skončilo spalovanie plynu a Začali sme s procesom, s procedúrou pred 6 rokmi a nič sa nedieje, šel naďalej tento plyn spaľuje. Chceme sa priblížiť k súdom, aby reagovali. A vláda a súd musí rešpektovať e, právu a takisto aj rozhodnutia. Chcem e, vám poďakovať e, za to, že sa pozeráte na túto tému z praktického hľadiska. Ďakujem, že ste položili tieto otázky. My vidíme krátkodobý aspekt, ale nie dlhodobý aspekt. Viete, ropa v podzemí je ako posledná možná alternatíva môžeme začať so strednodobým procesom, s revidovaním všetkého a nachádzame sa práve teraz v medzinárodnom spore v Hagu proti Shellu. Je to procedúra, ktorá vyvolá už viacero otázok ohľadom jurisdikcie. to už potom bude e, ďalšie dosledovanie týchto rôznych návrhov. A ak komisia ma požiada teraz, aby som vypracoval nový návrh o využití súdov, som pripravený vám pomôcť. Ďakujem za to, že ste mi poskytli túto možnosť, aby som sa tu mohol vyjadriť. Ďakujem. E, pán Biliem. Ako členovia výboru pre rozvoj e, sa môžeme informovať o súčasnej situácii. Ak nás budete informovať, budeme veľmi e, spokojní. Teraz dám slovo vám, pretože tu bola priama otázka na vás od pána Cortesa Lastru. Ešte doplnenie k tomu, čo povedal pán William. Samozrejme, naši kolegovia vám radi pošlú našu správu ohľadom Ogonilandu. Um, um, kritika bola skôr taká, že sme do tej správe nezačlenili posledný únik ropy, lebo sa to eh, vyskytlo len minulý rok mm, a máme tam informácie o znečistení, o sociálno-ekonomickom dopade a o dopade na životnom prostredí a aktivít v Ogonilande. Eh, odpoveď na otázku pána Cortesa a Lastru aké sú iniciatívy aby sme zabezpečili, že niektoré zdroje, ako napríklad ropa, zostanú v podzemí a nevyužijú sa. Ako som už povedala predtým, je tu projekt RED. Ide o to, aby lesy zostali tam, kde sú a DCI v Kongu práve spúšťa uh, jeden z nových projektov. Je to zaujímavé aj pre Pargrunga a uh, budeme platiť uh, miestnemu obyvateľstvu a komunitám, aby sa starali o les, namiesto toho, aby využívali lesné produkty ako napríklad le, drevo a predávali ho. Ide o to, aby sme zachraňovali lesné oblasti a finančnými mechanizmami sa budú platiť tieto komunity. A na našej európskej úrovni by nám mohli pomôcť tri veci. Poprvé, zabezpečiť sa, že je to dlhodobý konzervačný proces, pretože ak spomeniete len niekoľko mesiacov a niekoľko rokov a nie je tam dlhodobý proces, to nám nepomôže k tomu, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. A tieto komunity sa nedostanú do cyklu trvalo udržateľného rozvoja. A po druhé sú to monitorovacie mechanizmy, pretože mali by sme sa vyhnúť tomu, aby len úrady dostali peniaze a potom sa nič nestane. Mali by sme sa ubezpečiť, aby to bol proces, ktorý zapojí do činnosti aj miestnú populáciu. A mm, bude sa zabraňovať intenzívnemu rozvoju, pretože potom nebudeme mať ani konzerváciu. Chceme ochraňovať lesy a to je spôsob, ako sa vytvoria e, zamestnanecké miesta a živobytie pre komunity. Ekvádor je takisto jeden z účastníkov tohto programu. Program, teda Vietnam, Ekvádor sú súčasťou REDu. Thank you very much, Mrs. Kemp. Now... Ďakujem. Teraz chcem dať slovo uh, pánovi Kellerovi. Pardon, pani Franciske Keller, uh, aby povedala niečo na záver. Ďakujem, len veľmi stručne. Myslím si, že bolo už jasné predtým, uh, predtým, než sme mali toto vypočutie o klimatických zmenách a jeho dopade na um, vykorenenie chudoby. Toto je veľmi dôležitá téma, bez ktorej nemôžeme riešiť problémy spojené s rozvojom. Na to nemôžeme zapúdať. Vypočuli sme si obavy, veci, ktoré nefungujú, ale počuli sme aj veci, ktoré môžeme zmeniť veci aj tu v EÚ, napríklad problém týchto európskych spoločností. Môžeme urobiť niečo v boji proti klimatickým zmenám, napríklad aj v prípade nedo, nedostatočného financovania. A potom uh, sme tu mali konferenciu Rio plus 20, kde sa spomenulo mnoha, mnoho dôležitých vecí, kde sa spomenie mnoho dôležitých vecí a na túto konferenciu musíme mať konkrétne ciele. Čo môžeme urobiť my tu v EÚ? A ako podporíme ďalšie krajiny? spomenuli sme tu problémy občianskej spoločnosti, miestneho obyvateľstva. E, je dôležité ich e, zapojiť do celého procesu. E, komisia by mala zapojiť do toho občianskú spoločnosť v rámci Arhusu. Potom Ehm, my máme takisto nedostatky, ktoré musíme riešiť. A na to by sme sa mali pozrieť my sami. A súhlasím, že tu zohrala uh, úlohu aj ekonomika. My by sme sa mali orientovať na rozvoj, ale ekonomika nestačí. Stále potrebujeme podporiť rozvoj a Nemali by sme sa vzdávať um, našej silnej pozície, ktorú máme ako Európsky parlament, pretože je dobré stimulovať ekonomiku, ale nestačí to a nemôže to nahradiť našu oficiálnu činnosť ako činnosť EÚ. To je môj záver. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem. Franciske. Ja by som chcela spomenúť len dva body. Súhlasím so všetkými kolegami, že my ako EÚ máme zodpovednosť sledovať vývoj v rozvojových krajinách a mali by sme obnoviť náš záväzok, že chceme naplniť mileniové rozvojové ciele. Takisto aj bojovať proti klimatickým zmenám a ochraňovať biodiverzitu pretože si myslím, že je to jeden z našich najdôležitejších záväzkov a to, e, že sa máme veľmi e, pozorne sústrediť na to, aké e, sú dôsledky eurokrízy a finančnej krízy. Mali by sme si to uvedomiť, že musíme pokračovať v našich záväzkov v boji proti klimatickým zmenám a e, nemôžeme znižovať e, finančné prostriedky. E, toto je podľa mňa dôležité. A po druhé, keďže som spravodajkyňou správy o potravinovej bezpečnosti a výžive, s veľkým záujmom som si vypočula nové fakty a nové informácie o priamých prepojeniach medzi degradáciou ekosystémov a využívaním pôdy a o, o volatilite potravinových cien a takisto aj o podvýžive. Musíme sa pozornejšie sústrediť na to, akú úlohu majú spo európske spoločnosti. Myslím si, že to nespočíva len v tom, že budú hovoriť o sociálnej zodpovednosti. Majú aj ekologickú zodpovednosť a zodpovednosť za ľudské práva v rozvojových krajinách. Takisto sa musíme zamyslieť nad tým, aby sme neprijímali len dobrovoľné záväzky zo strany týchto spoločností. Musíme hovoriť o konkrétnej zodpovednosti za škody, ktoré spôsobili. A potom musíme hovoriť o konkrétnych činnostiach. Nie je to možné, aby tieto skutky zostali nepotrestané. a potom budeme podporovať váš boj za ekologickú a sociálnu spravodlivosť vo vašej krajine, vo vašom regióne. Veľmi nás zaujíma ďalšie pokračovanie tejto diskusie. Ďakujem všetkým členom, ktorí tu boli. Ďakujem pánovi Williamsovi a pani Kempovej. Ďakujem aj tlmočníkom.